Otvieram posiedzenie. Otváram túto schôdzu a vítam všetkých e, prítomných poslancov tu v sále. Chcel by som privítať aj zástupcov rady, ktorí sa, sa k nám pripojili, rovnako ako zástupcov komisie. A takisto e, všetkých poslancov, ktorí e, sem prišli, no a prirodzene aj poslancov, ktorí sledujú zasadnutie z pohodlia svojich kancelárií. Takže v skratke, dobré ráno všetkým, ktorí ste tu v sále aj mimo nej a sledujete toto zasadnutie. Dúfam, že sa zúčastníte na diskusii a vopred vám ďakujem za to, že budete dodržiavať čas. Takže na konferencii predsedov, kde sa hovorilo o nominácii sme rokovali aj o tom, že predkladanie pozmeňovacích návrhov